Dámy a páni, príslušné talianské orgány mi oznámili, že pán Rosario Kročeta s účinnosťou od 17. decembra 2012 sa stal predsedom regiónu Sicília bude nahradený pani Franceskou Baračiu. Tu jemu blahoželáme k voľbe a v zmysle článku 7 aktu o zavedení priamých volieb členov Európskeho parlamentu aj v zmysle článku 4 rokovacieho poriadku ten, e, konštatujeme uvoľnenie tohto kresla e, k 17. decembru a berieme na vedomie vymenovanie pani Francesky Baraču e, na vedomie. Pani Baraču chcem srdečne privítať. V smysle článku 3 našeho e, e, rokovacieho poriadku môže plnohodnotne sa zúčastňovať e, na našich zasadnutiach za podmienky, že sa preverí zlučiteľnosť jej mandátu s vyhlásením o tom, že nevykonáva ďalšie funkcie, ktoré by boli v rozpovýkonom výkonom poslaneckého mandátu v Európskom parlamente. Pani Frida Brepols eh, ako členka Európskeho parlamentu oznámila svoje odstúpenie k 31. januáru 2013 z pozície parlamentu. Berieme to na vedomie a v zmysle článku 4 rokovacieho poriadku konštatujeme uvoľnenie tohoto eh, poslaneckého miesta v parlamente. Bulharské orgány ma informovali o vymenovaní pána Preslava Borisova od k 1. januáru 2013. Pán Borisov nahradí pani e, Ilianu Ivanovu. Nového kolegu vítam a pripomínam vám, že v zmysle článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku má plné práva zasadať na zasadnutiach e, e, parlamentu po tom, čo sa preveria jeho oprávnenia a že, sa písomne, a že písomne vyhlási, že nemá e, ďalšie funkcie, ktoré by boli v rozpore s výkonom mandátu člena Európskeho parlamentu. Príslušné rumunské orgány mi informovali, že pán George Bekali, a neviem či Bečali, hovorí pán predseda, aká je výslovnosť, e, um, informovali ma o tom, že bol zvolený do rumunského parlamentu k 19. decembru 2012 a my teda konštatujeme uvoľnenie tohto e, poslaneckého miesta tu príslušné e, románske orgány ma o voľbe, ma informovali e, o voľbe pána e, Dumitru Sanfiresku 9. januáru, ten od 9. januára nahradí pána Bekaliho. Vítam nového kolegu. Aj tu pripomínam, že pán Sanfiresku musí rešpektovať všetky spomínané pravidlá, môže sa zúčastňovať zasadnutí za podmienky, že sa písomne zaviaže, že nevykonáva ďalšie funkcie, ktoré by boli v rozpore s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu. Príslušné grécké orgány ma informovali o žiadosti e, zrušenia imunity pána Spirosa Danelisa. Táto žiadosť sa posúva na náš právny výbor. Právny výbor na zasadnutí 17. decembra 2012 e, v zmysle článku 3 e, preveril mandáty nových členov